Ladies and gentlemen. Vážené dámy, vážení páni, pekné dobré ráno prajem. Konštatujem, že nie je príliš veľa členov nášho e, výboru. I hneď sa dostavili na začiatok vypočutia, ale som presvedčený, že počas sledujúcich pár minút e, všetci budú prítomní, takže srdečne vítam Zdravím vás všetkých, predovšetkým dezignovaného e, komisára pana Maldesa, ktorý podľa rozhodnutia e, e, Žana Kloda Junckera bude mať portfólio v oblasti výskumu, vedy a inovácií. Pripomínam vám, že výbory, ktoré majú vo svojom portfóliu výskum inováciu, vedu, technológie a e, šírenie výsledkov mm, e, a zistení e, vedeckého výskumu budú mať možnosť sa viedriť. Chcel by som zdôrazniť, že portfóliu nášho výboru presne zodpovedá portfóliu dezignovaného pána komisára počas nasledujúcich 5 rokov a teda práve výbor ITRE je tu prítomný o samote, ale som presvedčený, že si s tým poradím, i keď nevylučujem, že môžu byť prítomní kolegové z ostatných výborov. Dovolte by som pozdravil všetkých e, predstaviteľov Európskej spoločnosti, ktorí sú tu prítomní, novinárov, predstaviteľov mimovládnych organizácií, zástupcov e, malých a stredných podnikov aktívnych v oblasti inovácií, zástupcov vysokých škôl. Takisto zdravím všetkých, ktorí e, počúvajú naše vypočutie, ktoré sa vysiela v priamom prenose na e, web sajte Európskeho parlamentu. Milí priatelia, veľmi dobre vieme, že premyšľame o stratégie, ako sa dostať e, z krízy. A vieme, že jedným z najdôležitejších nástrojov e, sú v tomto smere inovácie. Snažíme sa presadzovať inovácie. E, e, snažíme sa to robiť už viac rokov. Aj v tomto výbore máme najväčší program, rámcový program číslo 8 ktorý platí do dnes. Je to program Horizon 2020. Ide o najväčšom programe v oblasti výskumu a inovácie. Najväčšom na celom svete. To však nestačí. E, rozhodujeme sa o, o otázkach inovácie a technológií a pritom sa snažíme sklbiť všetky najdôležitejšie e, aspekty trojuholníka vedomosti, inovácie, výskum e, spolu s, e, s, e, s vzdelávaním, a teda školstvom. I práve o to ide počas nášho vypočutia a to je predmetom portfólia pána Meldesu počas nasledujúcich 5 rokov. Takže začneme naše vypočutie úvodom. Si vám dovolím pripomenúť niektoré dôležité e, veci, teda ide o usmernenie e, pre schválenie komisie. V prílohe 16 e, sa hovorí, že počas vypočutia musíme zodpovedať dve otázky, či je kandidát kvalifikovaný na to, aby sa stal členom kolegia Európskej komisie a či je kvalifikovaný na plnenie konkrétnych úloh, ktoré mu alebo jej budú pridelené teda či dokáže vykonovať e, všetky úlohy súvisiace s portfólium e, e, e, komisár odpovedal písomnou formou na prípravné otázky, ktorých bolo spolu 5. Takže dve otázky sú rovnaké pre každého dezignovaného komisára, tri pochádzajú z nášho výboru. Dostali ste odpovede. Je tu E, e, e, list o poslane pana mm, Meldera jeho CVčko, vyhlásenie o finančných záujmoch a viedrenie výboru Júri, podľa ktorého výsledky posúdenia finančnej deklarácie dopadli pozitívne a napokon odpovede na tieto otázky e, boli preložené do všetkých úradných jazykov. Ako budeme postupovať? Na začiatku e, poskytneme pánovi e, dezignovanému komisárovi 15 minút a takisto na konci bude sa môcť vyjadriť. Medzi tým odznie ju 45 otázok poslancov E, ktoré budeme klásť podľa, e, e, otáz, podľa systému DHONT. Otázka, odpoveď. Minúta na otázku, dve minúty na odpoveď. Prvé kolo otázok budú klásť predstaviteľe politických skupín a chcel by som vás informovať, že máme zabezpečené tlmočenie do 23 jazykov. To znamená, že všetci môžete hovoriť vlastnou rodnou rečou Poprosím vás, aby ste dodržovali eh, harmonogram, tak ako včera. Včera to dopadlo skvele. Takisto budeme mm, mať možnosť si pozrieť aj video záznam eh, na web eh, stránke parlamentu, takže môžete si pozrieť aj včerajšie vypočutie, prípadne dnešné. A teraz pristúpime k samotnému vypočutiu. Dovolím si odovzdať slovo dezignovanému komisárovi. E, máte k dispozícii 15 minút, nech sa páči.